Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a páni, prosím, usaďte sa. Dámy a páni, dovolte mi začať druhý deň schôdze sede. Napriek tomu, že ide mimoriadne podujatie, že ide o seminár, ktorý je organizovaný spoločne s výborom pre zahraničný obchod a pod výborom pre bezpečnosť a obranu samozrejme pod záštitou a pod dohľadom oddelenia pre politiku, čo je veľmi dôležité z tohto pohľadu. E, rada by som e, privítala spolupredsedničku, spolupredsedu dnešnej schôdze, podpredsedničku, podpredsedu, pardon, výboru pre vonkajší obchod, hraničný obchod, je Winkler. Prvýkrát spolupredsedáme takémuto typu podujatia Polsko a Rumunsko každopádne dokážu veľmi profesionálne koordinovať svoje kroky, takže som si istá, že to bude úspešné spolupredsedanie. Témou dnešnej schôdze sú kontroly vývozu tovarov na dvojaké použitie. Ja by som rada okamžite odovzdala slovo pánovi Iliu Winklerovi a potom budeme spoločne eh, predstavať tých našich účastníkov panelu. Ďakujem všetkým za účasť na tejto akcii. Pán Winkler, teraz máte slovo vy. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia z rôznych európskych inštitúcií, vážení zástupcovia priemyslu, mimovládnych organizácií a samozrejme aj vážení panelisti, ktorí prinášajú obrovskú pridanú hodnotu našej nášmu dnešnému zasadaniu. Všetkým vám prajem dobré ráno a vítam vás za um, výbor pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu. Ja teda buď, tak to bolo trochu nahlas. Hovoril som o predsedovi, ktorý to nemôže byť, pán Lange. Výbor nášho výberu pre medzinárodný obchod tu dnes ráno nemôže byť, preto som prišiel miesto neho ja, zastúpen do výbor INTA. Ďakujem pani spolupredsedajúca za ten úvod a za to, že ste mi dali možnosť sformulovať niekoľko úvodných pripomienok, eh, nie príliš dlhých, Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. E, mali by sme zabezpečiť skutočne kvalitnú reformu rámca, európskeho rámca pre e, tovary dvojakého použitia a v rámci našej úlohy spoluzákonodárcu by sme mali mať na pamäti pri tejto snahe niektoré náležitosti. Poprvé, tvorí to veľký podiel odvetvia, teda tieto tovary tvoria veľký podiel odvetvia a tie sa musia riadiť tou tými novými pravidlami je nevyhnutné to upraviť. Takisto je treba zohľadniť e, dopady volieb na úrovni OBSE. Takéto firmy, ktoré vyrábajú tovary na dvojaké použitie, je ich nespočetne e, po celej Európe a prinášajú pridanú hodnotu a samozrejme pôsobia v rôznych odvetviach Európskej únie. Samozrejme, mnohé veci spadajú do národnej pôsobnosti v tomto ohľade a mnohé veci sa teda aj odvíjajú od súčinnosti členských štátov. E, ďalšia vec sa týka veľmi efektívneho, rigorózneho mechanizmu prevencie, ktorý by mal byť implementovaný. Ak mi dovolíte, tak sa opriem o terminológiu z rybolovu. Mali by sme sa vyhnúť tým predátorom, teda chytiť predátorov, ale nemali by sme pritom nejaký vedľajší úlovok vyloviť, tak povediac. V Rumunsku, v krajine, z ktorej pochádzam, sa hovorí je také nasledovné porekadlo, porekadlo aby sme pri tom kúpaní spolu s vodou z vanení vyliali aj dieťatko. Takže je tam veľa citlivých záležitostí, ktoré sa týkajú nášho snaženia, našej práce. Európsky parlament už e, doplnil dodatočnú flexibilitu a reaktivitu do tohto systému tým, že bude robiť aktualizácie do príloh formou delegovaných aktov. Teraz e, musíme sa snažiť e, transformovať tento mechanizmus a spraviť ho proaktívnym. Je veľmi dôležité ísť cestou prístupu spoločenstva. Musíme ďalej harmonizovať ten systém, tak aby sme sa vyhli e, diskrepanciám, deformáciám a takým najslabším mm, najslabším tým častiam v rámci celého reťazca, pokiaľ ide o vývoz takýchto tovarov dvojakého použitia. A takisto súčinnosť s členskými štátmi je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o naše snaženie tu na... Ukončím to, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Winkler. Dovolte mi teraz predstaviť prvého účastníka panelu, ktorý zastupuje generálne riaditeľstvo obchod, pán Paolo Garcotti. Dúfam, že som dobre vyslovila meno. Čiže pán Paolo Garcotti je vedúcim útvaru ktorý je zodpovedný za záležitosti, ktoré sa týkajú tovarov dvojakého použitia. A poprosím vás, aby ste sa úvodom prezentácie vyjadrili k pôsobnosti toho útvaru, ak bude možné. Potom tu máme pána Iana Stewarta, ktorý zastupuje projekt Alpha v rámci King's College. Takisto sa to týka kontrol vývozu tovarov na dvojaké použitie. A doktorka Sibile Bauer zo Cypry, štokholmskej iniciatívy. Cypry. Bez nejakého ďalšieho otálenia by som rada teraz odozdala slovo našim eh, cteným expertom a začneme pánom Garcotým. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prítomní na schôdzi. Ako ste už povedali, ja som vedúci útvaru, ktorý má na starosti kontrolu vývozu tovarov dvojakého použitia na dvojaké použitie v rámci komisie. Je tam malý a kvalitný tím, ktorý sa zaoberá týmito záležitosťami. Všetci sú v princípe zastúpení v schôdze. Stefan Šaldon, Mário Askoléze. A našou úlohou je e, snažiť sa nasmerovať e, tú politiku v oblasti exportných kont- vývozných kontrol, tak ako sme dostali mandát zo strany zákonodarca na základe článku 25 nariadenia, respektíve zmysle tohto článku. E, teraz ten, tá prvá priesvítka kontroly vývozov nepatria k pôsobnosti, ktorá by bola uznávaná celoeurópsky, tak tomu bolo až do polovice roku 90., keď došlo k rozsudku súdneho dvora a následne potom došlo k vypracovaniu spoločných pravidiel na európskej úrovni, ktoré v konečnom dôsledku boli len kodifikáciou spoločného menovateľa, menovateľa toho, čo tej chvíli bolo v platnosti v členských štátoch, pretože taká zvláštnosť e, tejto oblasti, ktorou sa zaoberáme, je, že zatiaľ čo na komisii, nakoľko je to, táto vec je o výlučnej pôsobnosti komisie na, v zmysle článku 207 o obchode, sme zodpovední za navrhovanie legislatívy, tí, ktorí to robia v teréne a ktorí skutočne vydávajú vývozné povolenia, tak to sú orgány v členských štátoch, ktoré majú na starosti takéto vydávanie takýchto povolení. Čiže my sa musíme spoliehať na silnú spoluprácu a na ten know-how, ktorým disponujú orgány na úrovni členských štátov. Na základe tohoto sme v roku 2000 sa pustili do nového nariadenia, bol tam e, dôležitý moment a tým boli tie hrozby teroristických útokov na prelome tisícročia, e, kde sme formulovali veci, alebo ktoré sa, teda e, ustanovenia, ktoré sa týkali zbraní hromadného ničenia v roku 2003. V roku 2003 to viedlo potom k druhej rekodifikácii tovarov na dvojaké použitie v Európskej únii, v súčasnosti v platnosti, a to siaha späť do roku 2009. Tieto nariadenia stanovili mandát pre reformu pre zlepšenie a snažili sa už podľa názvu, ako je jasné, nastoliť lepšiu rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou našich odvetví, našich vývozcov a bezpečnosťou na druhej strane. My sme toto započali v roku 2011 a začali sme dialog s Európskym parlamentom. V tom čase sme hovorili o tej zelenej knihe a to eventuálne viedlo k formulovaniu tých kľúčových e, prvkov tejto veci a ja vás chcem vyzvať, tí z vás, ktorí budete mať čas, aby ste sa oboznámili s touto legislatívou. Ide o oznámenie komisie z roku 2014, kde sú obsiahnuté myšlienky, ktoré v krátkosti eh, vám dnes priblížim. z toho oznámenia komisie, čo predstavuje vlastne politické vyhlásenie, eh, až k tomu skutočnému návrhu, reálnemu návrhu nariadenia je treba, ako viete, a môžeme tu naprejsť na, ten ďalš, na tú ďalšiu priesvitku, je treba vykonať hodnotenie vplyvu alebo posúdenie vplyvu. E, nebudem sa teraz podrobne zaoberať touto priesvitkou, ale z nášho pohľadu v tejto oblasti je dôležité e, ujasniť si, o čo ide, aká je situácia. Čiže treba preskúmať fungovanie odvetvia s dvojakými do akým použitím tovarmi, do akého použitia nie. To je ľahko zadefinovateľné, pretože akékoľvek odvetvie je možné zadefinovať alebo vnímať ako odvetvie, ktoré je zapojené alebo sa angažuje v vývozoch tovarov na dvojké použitie. Čiže určite zadefinovať tých, tie zainteresované strany, to je prvá časť. Potom prechádzame k analýze údajov, k analýze údajov a na základe vytvorenia tých eh, údajov a ich analýze, analýzy E, potom začíname posudzovať e, tie alternatívy alebo tie možnosti, ktoré by sa mohli dostať do toho záverečného návrhu. Takisto prebehne aj konzultácia s verejnosťou, verejná konzultácia. Ak vás toto zaujíma, tak v júni, v júli a sa to bude diať, ak budete na pláži, nebudete mať nič lepšie na robote, tak e, môžete prispieť do tejto verejnej konzultácie a tak prispieť tej politike. Pokiaľ ide o posúdenie vplyvu, ako som už povedal, sme malý tým a spoliehame sa na znalosti a know-how, osobitne teda Cypri. A my si o chvíľu vypočujeme ich eh, zástupkyňu, ktorí majú naozaj silné veľké know-how v tejto oblasti. My chceme teda preskúmať a zlepšiť e, tieto vývozné kontroly. E, pokiaľ ide o bezpečnostné prostredie, tak tu došlo k dramatickým zmenám počas predchádzajúcich niekoľkých rokov. Osobitne by som sa rád e, sústredil na niekoľko bodov. Ten svet, ktorý existoval v čase vytvorenia vývozných kontrol, v zjednodušenom pohľade išlo o ochranu technológií Spojených štátov a Európy, tak aby sme sa vyhli tomu, že sa dostanú do rúk iných štátov, ktoré nezdielali tie isté hodnoty ako my v tom čase, ale to sa úplne zmenilo tento svet. Teraz e, sa nachádzame e, v stave hrozieb nadnárodného rozmeru, keď sa pozrieme na správy televízne, tak je to úplne jasné. A takisto, pokiaľ ide o tých neštátnych aktérov, non-state actors, keď hovorím o takéto neštátne elementy, nešťastných elementoch, tak nielen nejde len o ISIS, ale o takýchto legitimných prevádzkovateľoch, eh, ktorí majú nejaký globálny systém fungovania a ktorí posúvajú takéto typy tovarov cez ten hodnotový reťazec a ktorí môžu nejakým spôsobom prispieť k tej hrozbe. To treba tiež zohľadniť. Samozrejme, máme potom aj tradičné problémy na úrovni štátov. Vezmeme si Severnú Koreu alebo Sýriu. Ďalej došlo k zmene e, vo, na vedeckej a technologickej úrovni. Pred 20 rokmi, keď ste e, mali vziať nejaký tovar alebo nejaký stroj, nejakú technológiu a preniesť ju cez hranice, tak to bolo úplne iné. Dnes došlo k výraznej zmene e, vedeckého prostredia. Počítačové hrozby sú kľúčové, samozrejme tie hrozby a hrozenia, ktoré sa prezentujú cez internet, ktoré je možné realizovať cez internet, tie sú obrovské. Ďalej je tu cloud a možnosť presúvať technológie nehmatateľným spôsobom prostredníctvom siete. A do budúcnosti napríklad aj možnosť e, tlačiť 3D tovary, tak je jasné z tohto pohľadu, že tá hrozba je oveľa sofistikovanejšia ako tá, s ktorou sme sa museli vysporiadať predtým. Vezmite si napríklad aj veci, ako je vedecký výskum pretože vedecký výskum je naozaj rozbiehnutý, rozsiahly a môže naozaj výrazným spôsobom prospiať spoločnosti, môže posúvať. A formou napríklad spolupráce na rovni vedeckého výskumu môžete presúvať veľmi citlivé údaje a tam by mala byť zabezpečená kontrola. Nedávno tu bol prípad, pokiaľ ide o výskum bioúdajov o, ohľadom vakcíny proti chrípke, z toho vyplynuli niektoré právnické a technické dôsledky v jednom z členských štátov z dôvodu toho, že takýto výskum a výskum, výsledky výskumu boli zverejnené v zahraničnom žurnále, v magazíne bez eh, nevyhnutných povol, bez tých, bez tých potrebných povolení. Posledná vec sa týka eh, zmeny toho hospodárskeho prostredia. To platí pre obchod všeobecne. Eh, neprodukujeme teraz tovary na jednom mieste a nevyvážame ich potom do, na druhé miesto, tak toto nefunguje dnes. Dnes to funguje takým spôsobom, že každý nejakým spôsobom prispieva svojim dielom k tomu hodnotovému reťazcu alebo tovaru v rámci hodnotového reťazca. Väčšina z vás má telefóny v vačkoch, e, v vreckách a nie je celkom jasné povedať, e, že kto ktorým komponentom prispel, teda každý prispel nejakým komponentom a preto je veľmi dôležité sledovať aj toto z pohľadu tak bezpečnosti, ako aj schopnosti Takisto je tu nejasná hranica e, medzi civilnými a vojenskými odvetviami. Predtým to bolo pomerne jasné, dnes ale máme veľa aplikácií a veľa technológií, ktoré môžu byť používané tak vo vojenskom, ako aj civilnom prostredí. Toto všetko samozrejme môže viesť k deformácii, k narušeniu kontrol, e, k deformácii obchodu a mohlo by to podkopať konkurencieschopnosť našich vývozcov. Ale nejde len o to, ak e, si vezmete celú ten, ten obraz konkurencieschopnosti a je, tie rovnaké podmienky sú narušené, tak potom následne narušená je bezpečnosť, pretože ak sú rozdielne kontroly na rôznych miestach Európskej únie, tak po, potom samozrejme existuje možnosť, že tu bude nejaký nejaká snaha o výber najlepšieho miesta, najhodnejšieho miesta na realizáciu takýchto forum shopping, pokiaľ ide o tých zlých alebo nebenevolentných užívateľov systému, ktorí sa budú snažiť využiť tie medzery. Čo sa snažíme riešiť a čo by teda boli naše priority? E, máte tam 4 kolónky. Poprvé sa snažíme prispôsobiť tomu rozvíjajúcemu sa prostrediu bezpečnosti a meniacemu sa, ako som už popisoval. Potom sa snažíme po druhé podporovať rovnaké podmienky e, na globálnej úrovni, to hlavne konvergenciou, potom po tretie vytvoriť efektívny a konkurencieschopný režim a potom po štvrté pracovať aj na oblasti presadzovania práv v oblasti kontroly dovozu. Teraz prejdem k tej tretej časti, a, teda prvej časti a to je prispôsobenie sa tomu rozvíjajúcemu sa, meniacemu sa prostrediu. Toto je naozaj dôležité a aj v Európskom parlamente sme mali zaujímavý a veľmi cenený vstup E, e, e, postrehy, teda ide tu o väzbu medzi bezpečnosťou a ľudskými právami. Označujeme to teda bezpečnosťou túto časť ako bezpečnosť a máme tomu nálepku tak ako mnohým iným veciam. Dnes musíme byť schopní prejsť za alebo nad rámec vnímania alebo koncepcie bezpečnosti štátu alebo vonkajšia vnútornej bezpečnosti. Musíme presiahnuť takéto chápanie a musíme zohľadňovať aj bezpečnosť jednotlivcov, populácie, bezpečnosti, ktorá súvisí s terorizmom. Budeme musieť zmeniť a preskúmať e, kritéria kontroly, ako navrhujem aj tu na prísvitke, aby sme zahrnuli aj potrebu ochraňovať e, ľudí pred zneužívaním ich, ich práv. A nakoniec musíme stále viac zohľadňovať hrozby z pohľadu IKT. Nedávno z dôvodu zásahov do súkromnej sféry a z dôvodu porušení ľudských práv, ktoré boli spáchané v niektorých krajinách pomocou technológií, ktoré pôvod je v EU, podarilo sa nám teraz úspešne v rámci jedného z tých e, režimov, e, ktorý stanovoval e, zoznam položiek, ktoré majú byť predmetom kontroly, podarilo sa nám teda dostať pod kontrolu niektoré z týchto technológií, citlivých technológií. Druhý bod, ktorého by som sa rád dotkol, sa týka inteligentnej bezpečnosti, smart security. To je schopnosť rýchle reagovať na zmenu v rámci technologických víziev. A tu ide v princípe o to, že vieme, že sa pohybujeme v prostredí, kde môžeme mať nejaký vydávajúci orgán v rámci členského štátu, ktorý je za to zodpovedný, ale potrebujeme to nastaviť lepšie, potrebujeme do toho zakomponovať aj vývozcov. Potom je otázka, akým spôsobom e, dávať tie usmerenia pre vývozcov, pokiaľ ide o objasnenie použitia nových technológií. Musíme takisto podporovať a zlepšiť naše prispenia k fungovaniu týchto režimov, pokiaľ ide o tieto veci. A nakoniec, pokiaľ ide o modernizáciu tých kontrolných mechanizmov, zmeniacím sa svetom sme nútení aj my meniť niektoré z definícií a pojmov, ktoré existujú. Kto je vlastne dodávateľ tovarov, ako som už povedal, dnes v rámci zmeneného systému globálneho reťazca a rôznymi aktérmi, ktorí sú súčasťou tohto reťazca. Bude to dôležitý aspekt, ktorý sa budeme zaoberať, teda ako zadefinovať tieto pojmy otázka mm, súdnej právomoci, aj to je dôležité, e, nechceme ísť tak ďaleko ako Američania, pokiaľ ide o tú extrateritorialitu, ktorú uplatňujú, ale ak máte napríklad nejakého prevádzkovateľa alebo jednotlivú spoločnosť, ktorá funguje v rámci EÚ, ale e, ktorý vyváža nelegitímnym, nezákonným spôsobom takéto tovary na veľké použitie, mali by sme byť schopní to riešiť. A samozrejme, v neposlednom rade, a ja pokúsim sa to vybaviť stručne, ide o nehmatateľný prenos, presun technológií, intangible transfer of technology, ako som už predtým hovoril, čiže na úrovni toho vedeckého výskumu ten transfer, ktorý sa stáva stále dôležitejším, taký ten nehmatateľný Teraz ďalšia priesvitka, predtým sme sa zaoberali viac otázkou bezpečnosti a tu sa dostávame na úroveň hospodárstva, ekonomiky, konkurencieschopnosti, ako by sme sa mali ubezpečiť, že pri zachovaní bezpečnosti budeme schopní pomáhať našim podnikom. Poprvé ide o pravidelné aktualizovanie tohto zoznamu. Viete, že je tu nariadenie, ktoré obsahuje viacero príloh. Tie najdôležitejšie prílohy sú tie, ktoré obsahujú zoznam tovarov, po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy e, sme museli prejsť e, riadnym legislatívnym postupom a museli sme aktualizovať e, zoznam, ktorý je predmetom pravidelného preskúmania, ročného preskúmania z pohľadu tých režimov. My sme si nemohli dovoliť stráviť jeden, respektíve dva roky takýmto riadnym, legislatívnym postupom, čiže teraz to ide cestou delegovaných aktov a v druhej fáze a dúfame, že sa nám to podarí v budúcnosti realizovať ešte rýchlejšie a účinnejšie. Ďalej uvažujeme v rámci našich snáho analyzovať a prispôsobiť si toto nariadenie je e, otázka, ako vnímať jednotlivé povolenia alebo licencie. Chceme prejsť od e, systému jedného povolenia, jednej licencie na taký systém otvorených, otvoreného, otvoreného vydávania povolení, kde by bolo viacero takých povolení eh, alebo licencií, ktoré by pokrývali väčšiu sadu tých operácií. Na mňa na európskej úrovni sa snažíme prejsť eh, k celoeurópskejším a takým všeobecnejším povoleniam na vývoz. To znamená vývoz niektorých tovarov do istých destinácií, miest určenia, ktoré sú považované za pomerne bezpečné, tak to sa bude diať e, v rámci všeobecnejších povolení. Ide o vytvorenie e, takého širšieho plota, tak povediať, z okolo menšej záhrady. E, je viacero myšlenok a podnetov, ktoré sme zvierali v rámci toho odvetvia. To sú na, takisto napríklad zásielky nízkej hodnoty. Musíme byť ale opatrní, pretože aj tieto nízke hodnoty môžu byť dôležité z pohľadu technologického keď som hovoril o presunie technológií, aj to je veľmi dôležité medzi jednotlivými spoločnosťami. Ďalej, pokiaľ ide napríklad o jadrový materiál v EU, tak aj tam dochádza k niektorým transferom a Tiež sa to v rámci prílohy 4. E, ďalej prípady veľkých eh, vývozov, keď sa hovorilo o napríklad vývoze do Vietnamu niektorých eh, elektrární, tak tam boli nejaké problémy, ktoré sa týkali rozsahu toho vývozu. To musíme tiež riešiť. Ďalší dôležitý spôsob, ako to zlepšiť, je samozrejme dialog a globálne regulačné regulačná konvergencia. Na to, aby sme to spravili, samozrejme musíme sa eh, zúčastňovať toho, toho vzájomného snaženia Bohužiaľ, Európska únia ako strana je súčasťou len jedného takéhoto dohovoru, takéto dohody. E, sú, sú štyri. V jednom máme pozorovateľskú úlohu a v tých zvyšných dvoch e, e, sme odkázaní na láskavé hostenie zo strany členských štátov. Takže teraz by som prešla k ďalšej prísvitke, pretože už som presiahol pridelený čas. A tu Máme otázku účinného a konkurenceschopného režimu exportných kontrol. Takže, jedna všeobecná vec. Nemusíme všetko robiť prostredníctvom zákona, prostredníctvom legislatívy, regulácie. Mnoho toho môžeme urobiť aj prostredníctvom nezáväzných ustanovení a usmernení smerníc, napríklad čo sa týka spoločného eh, rámca pre Eh, management rizika, tak to sme urobili v oblasti colnej a myslím si teda, že v prípade teda eh, položiek s dvojakým použitím. Taktiež je to možné. Máme tu také tzv. catch-all controls, je to zvláštny názov, ale týka sa to položiek, ktoré nie sú na konkrétnych zoznamoch, ale máme eh, spravodajské informácie, že je tam treba vykonať kontroly. Takže potrebujeme predovšetkým zdieľať informácie. Je to dôležité z dôvodov bezpečnosti a konkurencieschopnosti, aby tie informácie sme mali v EÚ. No a jasný príklad, pokiaľ jeden členský štát kontroluje určitú položku a druhý členský štát nie, tak máme v podstate nesúlad a nachádzame sa v situácii, kde máme medzeru bezpečnosti, pretože pokiaľ tam príde nejaká reálna hrozba pre bezpečnosť, tak e, to nie je príjemné. No a samozrejme sa to týka aj konkurencieschopnosti hospodárskej súťaže, pretože jeden e, výrobca môže exportovať bez licencie a druhý nie. Ďalej čo sa týka prílohy 4, o tom už som hovoril. No a na záver, implementácia a e, presadzovanie. Toto je asi jedna z najdôležitejších vecí, pretože ja som presvedčený, že v tejto oblasti tá mašinéria a tá správa sú veľmi dôležité, rovnako dôležité ako konkrétne pravidla. Máme už e, náš e, systém pre elektronický systém pre e, tovar s dvojakým použitím a pre elektronické licencovanie. A vo všetkých členských štátoch alebo niektorých, vo takmer všetkých členských štátoch už sú k dispozícii takéto elektronické kanály. Je treba to ďalej rozpracovať Ďalej je dôležité školiť e, európskych úradníkov, pretože e, toto je veľmi dôležitá záležitosť. Máme tu teda úrady na udelovanie licencií, ale rovnako tak colné orgány sú dôležité. Máme tu colných úradníkov, pretože sa môže stať, že v niektorých členských štáte sa nevyrábajú takéto položky s dodatým použitím, tak tí ľudia nie sú vyškolení. No a Taktiež úradníci z tretich krajín nás občas informujú ohľadom exportu takýchto položiek, to je pre nás veľmi dôležité. A taktiež by sme možno mali štrukturovanejšie postupovať interne. No a na záver, ako som povedal, kontrola vývozu takýchto položiek v podstate musí e, prebiehať v spolupráci s hospodárskymi subjektami. Bez ich pomoci sa nám to samozrejme nepodarí. Takže máme e, vnútorné štandardy pre plnenie e, príslušných ustanovení pre priemysel. Toto je potrebné kritérium. Na základe jeho sa potom udelujú globálne licencie. Ďalej, teda to existuje aj v iných oblastiach v Európskej únii. Máme tu e, program autorizovaných hospodárskych subjektov. To je niečo, čo je teda veľmi dôležité. Existujú vytvorené príslušné skupiny na rade, ktoré teda na tomto problematike pracujú. No a na záver, transparentnosť tam to robíme už dosť veľa, publikujeme medziročné správy. Pred pár minútami som poslal správu ohľadom našej práce v súvislosti s ľudskými právami a kontrolami položiek s dvojakým použitím pretože samozrejme toto nie je žiadne tajomstvo. Naša práca bude ešte účinnejšia, pokiaľ sa podelíme o informácie s používateľmi a s exportérmi. Ja som tú prezentáciu bohužiaľ mohol prejsť len veľmi rýchlo, pretože by som toho mohol rozprávať veľmi veľa. Bohužiaľ, hovoril som príliš dlho, ospravedľujem sa za to. A teším sa na vaše otázky a pripomienky a ešte raz ďakujem tým dvom výborom, ktoré zorganizovali toto vypočutia, dali nám príležitosť sa tu sa mi podeliť o naše skúsenosti. Ďakujem pán Garcoty za tento veľmi zaujímavý príspevok a teraz by som odozdala slovo pánu Stuartovi z King's College. Ďakujem za slovo, ďakujem aj výboru a podvýboru za to, že ste nás dnes pozvali. Len sa vám podelím o nejaké informácie o sebe. Ja som bol zodpovedný za uplatňovanie prístupu založeného na, rizika, na riziku k udelovaniu licencií v Spojenom kráľovstve my sme sa snažili vyriešiť problémy súvisiace teda s šírením takýchto e, položiek. No a ja som za, človek, ktorý je veľmi zameraný na detail a rád by som hovoril o konkrétnych princípoch, aby vy ste pochopili špecifika toho, o čom tu hovoríme. No a čo sa týka mojej dnešnej prezentácie, ja som to ju štrukturoval tak, aby som hovoril o štyroch prioritných oblastiach. A podelím sa možno o konkrétne detaily, budeme prechádzať teda prísvitky, budem to komentovať. Takže na úvod chcem povedať, že Európa je dôležitým výrobcom e, tovarov na dvojaké použitie. A preto sa to snažíme kvantifikovať. A čo sa týka zbierania údajov v tejto, zhromažďovania údajov v tejto oblasti, tak to je trochu problematické, e, čo sa týka Európy, ale aj z globálneho hľadiska ale Európa je určite jeden z najdôležitejších e, kontinentov, kde sa zhromažďuje takáto e, technológia. A šíriteľia sa nás snažili e, v minulosti e, samozrejme e, zneužívať. Teda európske spoločnosti, napríklad e, v roku 1978 to bol Pakistan, my sme zaznamenali obrovský pokrok. A ja si myslím, že súčasné európske nariadenie je veľmi dobré. Boli tu určité problémy s aktualizáciou zoznamu, som rád, že sa vyriešili ale rozhodne nezačíname od nuly. Myslím si, že máme obrovský základ, na ktorom môžeme stavať. Máme v dispozícii už dobrý rámec, ktorý môžeme ďalej rozpracovať, aby sme pracovali účinne. A keď hovorím účinne, tak hovorím aj zacielenejšie a aj v podstate pokojne. Takže je dôležité si vymeniať informácie medzi členskými štátmi. Samozrejme, výmena tých informácií vzrástla a tak na tomto je treba ďalej pracovať a skutočne ocenujem aj tú prácu, ktorá je vykonávaná eh, mimo Európskej únie, čo týka budovania kapacít. Eh, moja otázka je, ako by sme toto mohli robiť lepšie aj na internej úrovni. To je taktiež dôležité. Samozrejme, kľúčová vec je aj e, to, že mnohé tretie štáty sa pozerajú na EÚ ako na základ pre ich exportné kontroly a oni využívajú naše zoznamy alebo rôzne prvky našho nariadenia a tak ďalej. No a dokonca Európska únia a naše súčasné nariadenie, nariadenie je v podstate v podstate tie ustanovenia sú ako keď majú vedúcu úlohu na svete. V podstate určujeme podmienky aj v globálnom meradle. E, nebudem zachádzať, čo týka toho nariadenia 428 do nejakých detajlov, ale chcel by som povedať, že je treba, budem hovoriť o súčasnom prístupe, o tom, čo robia tretie krajiny, ohľadom reforiem a tak ďalej. Mali by sme sa pozrieť napríklad na reformy, ktoré prebiehajú v USA. Možno my by sme mohli vykonať nejaké reformy u nás. A Takže čo sa týka tých eh, amerických postupov, tak tie sú dosť špecifické a týkajú sa, alebo vyplývajú skôr z ich historického kontextu a predovšetkým z toho, ako kontrolujú vojenské tovary a ako teda tam prebieha to viacnásobné udelovanie licencií. No a tá európska regulácia si myslím, že je veľmi konkurencieschopná v tomto kontexte. No a ja uznávam, že keď hovorím s európskymi podnikmi, tak často hovoria o exportných systémoch, že vlastne v, v Amerike majú systém jednotného licencovania. No ale keď sa rozprávam na rovnakú tému s americkými podnikmi, tak oni zase zavidia nám ten úžasný európsky systém, ktorý v Amerike nemajú. Takže skutočne je to asi o tom, že u suseda je tráva vždy zelen, zelenšia. Možno ma nepočuť, takže budem hovoriť bližšie do mikrofónu. Ďalšia prísvitka, prosím. Takže už som povedal, že máme problém teraz zistiť, v podstate zmerať ako to vlastne presne v Európe vyzerá. My sme na to vykonali štúdiu nedávno a prišli sme s číslom asi 26-36 miliárd, teda to je ten objem. A je veľmi ťažké teraz dopracovať ku konkurentným číslam. Takže na King's College sme sa snažili uh, vypracovať alebo dospieť ďalším údajom, ktoré by nám ďalej pomohlo. Takže na ľavej strane tam vidíte v podstate výrobcov tých sporných technológií. Vidíte, že v Európe sa ich vyrába veľmi veľa. A druhá vec, tam tu vidíte na pravom obrázku, tam máme v podstate prepravu takýchto tovarov. Napríklad tu máme e, rôzne nukleárne programy, tak ďalej. Vidíme tam Čína, tá je veľmi aktívna. No a keď sa pozrieme na členské štáty EÚ, tak eh, je to celkom pestrá štruktúra, textúra. Takže o tom som hovoril, že tu mám určité obavy, že sú odlišné pravidlá rôznych členských štátov EÚ. Ďalej budem hovoriť rýchlo o štyroch prioritných oblastiach, Čo týka oznámenia, tak ja podporujem jeho hlavné princípy. No a teraz sa pozrieme jednotlivé body. Čo sa týka bezpečnosti, tak tu musíme podporovať. Ale čo to znamená v praxi? Znamená to kontrolovať nejaké dodatočné technológie alebo zabraniť tomu, aby technológie boli vyvážené na, do určitých krajín. A v podstate je to to isté, ako keby sme ukladali sankcie. Takže keď sa pozriem na exportný režim EÚ, často tam je ťažko stanoviť hranicu medzi sankciami a exportným režimom, pretože mm, to nie, nie je úplne jasné. Takže je treba, aby to e, mohlo dobre koexistovať. Je treba si vytvoriť aj príslušné stratégie. My máme napríklad stratégiu v súvislosti s e, zbraniami maso, maso, e, hromadného ničenia a tak ďalej. Takže máme rôzne strategické ciele, ktoré sa potom kombinujú s rôznymi nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Čo sa týka teda tej inteligentnej bezpečnosti, tak keďže mám veľké obavy ohľadom toho, aké sú pravidla v jednotlivých členských štátoch EÚ, ako to vyzerá s implementáciou predovšetkým malých členských štátoch, ktoré nemajú dostatok personálu ani finančných prostriedkov, tak teda súhlasím s tými princípami súvisiacimi predovšetkým e, s prístupom k expertíze, e, finančných prostriedkom a tak ďalej. No a sú e, reprezentované v rámci všetkých exportných režimov alebo režimov exportných kontrol. No a o tom už som teda hovoril, že je tam ešte priestor na zlepšenie. Ďalšia prísvitka nehmotná kontrola. Myslím si, že toto je dosť teda slabé miesto v rámci súčasnej regulácie. Ja som strávil veľa čas, e, času štúdio, študovaním v podstate tých súčasných režimov exportnej kontroly. A myslím si, že celý ten e, proces stanovovania definícií e, potom bol dosť bolestivý, takže je treba definovať, čo vlastne to znamená v praxi. A ďalej, keď rozmýšľam konceptuálne o tom, čo je treba ešte robiť v oblasti nehmotných kontrol. Napríklad tu máme e, tlačiarne 3D, tam taktiež sa e, musia vykonávať kontroly. No a neviem, či sa nám podarilo identifikovať tie najdôležitejšie záležitosti, ktoré potom spadajú do kontrol. Máme tam napríklad e, nehmotné technológie, Máme rôzne e, technológie, položky, teda, ktoré sú v ľudských hlavách, oni nemajú, sú to rôzne znalosti, vedomosti a tie potom e, v podstate majú nehmotnú podobu, takže to je taká, také špecifikum. A je treba zistiť, ako to kontrolovať. Samozrejme, teda je treba tam na to mať špecifické ustanovenia. Ďalšia prísvitka. O tomto už som hovoril, nechcem to tu príliš rozvádzať, ale implementácia sa líši štát od štátu. Hovoril som o tých výzvach, ktoré e, sa týkajú predovšetkým presadzovania v praxi Niektoré členské štáty e, ponúkajú otvorené licencie, teda navyše ešte k európskym licenciám a iné nie. Takže myslím si, toto je oblasť, kde máme, kde je priestor na v podstate narušenie situácie medzi jednotlivými členskými štátmi. Ďalšia prísvitka, myslím si, že čo týka toho otvoreného licencovania, tak je tam E, skutočne môžeme ešte veľa urobiť, aby sme napríklad e, uľavili niektorým tým e, úradom, orgánom. Sú tu teda určité príležitosti, možno tri rôzne kontexty. Ja často hovorím o sektorálnom prístupe alebo o hodnotovom prístupe. A teraz nehovorím o hodnote tej dodávky, ale skôr v aká je ich reálna hodnota, v čom spočíva ich hodnota. Takže si myslím, že tam by sa to dalo ešte na tom popracovať a ešte ďalej prístup podľa e, krajiny, pre ktorú je zasielka určená. Toto, ten graf, ktorý tam vidíte, ten sa zakladá na e, údajov zo Spojeného kráľovstva. Tam je to rozdelené podľa kategórií 0, 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. Takže naše, e, máme tam kategóriu 5, to je tá zelená, to je tá, čo sa týka hodnoty, asi najprominentnejšia kategória. O tom by sme taktiež ešte mohli diskutovať ďalej. Čo sa týka eh, prístupu založeného na riziku, myslím si, že nie je z mnohých dôvodov možné, aby sa dostali do situácie, kedy každý členský štát by dospel k rovnakým záverom ohľadom každej licencie. Myslím si, že môžeme dosiahnuť určitú mieru konvergentnosti e, pri našich rozhodnutiach, ale toto súvisí samozrejme aj s hodnotením rizika, a s kritériami hodnotenia rizika, takže to súčasné naradenie prenecháva členským štátom, aby si oni vypracovali jednotlivé kritériá a napriek tomu už tam sú navrhované niektoré konkrétne kritéria, takže malo by byť možné mať nejakú konsolidovanú sadu kritérií, na základe ktorých potom by sa vyhodnocovalo udelenie e, licencií a čo sa týka napríklad kritéria bezpečnosti, tak to je dôležité a myslím si, že takýmto spôsobom by sa to mohlo teda potom implementovať do celého procesu rozhodovania tomu sa ešte vrátim o chvíľočku. Ďalej. Ešte predtým by som chcel hovoriť o prenosoch v rámci EÚ a súvisiacich problémov. Samozrejme vieme, že sú určité položiek, kde je treba licencia, napriek tomu, že ten prenos prebieha na území Európskej únie medzi jednotlivými členskými štátmi. Ja si všeobecne myslím, že tu uh, by sa dali e, znížiť tie požiadavky a často musia byť notifikované externé orgány. Takže určite by sme sa tým mohli ešte raz zamyslieť, akým spôsobom e, by sme to mohli zmeniť. Takže jediné, jediné riziko, ktoré tu je, ja nemám príliš rád komplexné zmeny systémov, tak aby sa to hodilo e, niekoľkým málo podnikom. No čo sa týka tejto oblasti, tak si myslím, že sú, je tam pár firmy, ktoré ale veľmi nahlas kričia a v podstate chcú meniť e, obsah celého toho nariadenia. Ďalej. Takže čo sa týka toho, ako zlepšiť súdržnosť a rozhodovanie v Európe, tak e, je to otázka vzdielania informácií, ktorá je kľúčová, čo týka vzdielania informácií, tak e, tu nehovorím teda o iba nejakých pár aspektoch. Myslím si, že je treba si vymeniať rôzne typy informácií a tie režimy exportných kontrol, alebo niektoré tie režimy majú veľmi účinné mechanizmy pre zdieľanie informácií ohľadom eh, rôznych metód. No a ja si nie som istý, ako presne by to malo vyzať v Európe. Takže otázka je, ako to môžeme lepšie zaviesť v EÚ. Mali by sme to prenechať len tým režimom exportnej kontroly? Ja si myslím, že nie. Ďalej Ako som hovoril na úvod, Kľúčová je osveta. V prvom rade z koncepčného hľadiska je náročné žiadať partnerov v oblasti osvety, aby s nami spolupracovali na ich zlepšení kontroly, pokiaľ na tom nebudeme pracovať v rámci členských štátov EÚ. je tu naozaj zvyšujúce sa potreba vypracovať takéto osvetové programy, aby sme úradníkom, ktorí vydávajú e, licencie či povolenia, aby títo si navzájom vzdielali e, skúsenosti. Mám tu ďalšiu presvitku a potom mám už iba jednu. Pokiaľ ide o problémy dodavateľského reťazca, tie sú naozaj veľmi dôležité a myslím si, že sa často príliš zameriavame na kontroly vývozu, pokiaľ ide o prekračovanie hraníc a nesnažíme sa zastavovať tovary, ktoré sú určené na nesprávne používanie. Takéto dodávky môžu prekračovať eh, národné hranice či hranice EÚ a preto vítam stanovisko E, ktoré sa zameriava na strategickejšie myslenie v oblasti toho, ako riešiť túto otázku. Myslím si, že potrebujeme e, školiaci rámec pre zástupcov priemyslu. To samozrejme nemusí prísť z EÚ, ale bolo by dobré urobiť to e, spôsobom, ktorý pokrie celú EÚ. A potom ďalšia vec, programy vnútorného súladu by bolo dobré Niektoré firmy e, pristupujú k rizikám holistickejšie a holistickým spôsobom a to je vždy výhodné. Chcel som ešte zdôrazniť ďalšiu vec, pokiaľ ide o tento kontext. Čo vlastne znamenajú problémy s dodavateľským reťazcom? Boli vydané, e, členovia NSG vydali dobre overené postupy a usmernenia a myslím si, že EÚ by e, toto tiež mohla vo svojej práci využiť. Teraz by som rád prešiel na poslednú priesvitku. Hovoril som o jednotlivých oblastiach priorít a hlavná myšlienka je, že nariadenie EÚ je dobré, ale môže byť lepšie. Kľúčové problémy, ktorým čelíme, sa týkajú dosiahnutia rovnakých podmienok v rámci Európy a potom e, tej otázky osvety Myslím si, že sa toho dá urobiť viac, pokiaľ ide o spoločné kritéria hodnotenia rizik. Absolútne sa príklad, aby sa riešili aj otázky vývozných kontrol a bezpečnosti ľudí. To je na teraz veľmi všetko. Ďakujem. Thank you, sir. Now... Ďakujem pekne. A teraz eh, doktorka Sibyl Bauer, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že mám príležitosť zapojiť sa do tejto veľmi dôležitej diskusie a rada by som začala niečím osobným. V tejto budove som trávila veľa času, keď som písala svoje PhD, ktoré sa venovalo vývoznej kontrole zbraní a počas svojho prieskumu som zistila, že zatiaľ čo vývoz zbraní ešte stále je na programe e, parlamentu, tak využívanie teda sa už oveľa menej kontroluje a som veľmi teda rieši sa to skôr iba na rovni národných parlamentov. Na tomto workshope máme naozaj veľmi veľa tém a pritom veľmi málo času. Ja sa preto pokúsim zamerať na kľúčové otázky. Už sme tu mali prehľad e, revízie, to, o tom hovorili zástupcovia Európskej komisie a taktiež môj kolega Stewart hovoril o niektorých kľúčových e, bodoch exportných kontrol. Ja by som sa v tejto chvíli chcela zamerať e, na problémy, ktoré sa riešia vo znamení komisie a samozrejme budem rada, pokiaľ v rámci otázok a odpovedí teda položíte ďalšie otázky. Myslím si, že je dobré zamerať sa na názov oznámenia komisie. Uvádza sa v ňom, že revízia politiky má zabezpečiť bezpečnosť a konkurencieschopnosť v meniacom sa svete, čo naozaj pekne zhrňa, o čom vlastne sú vývozné kontroly. Sú o vyvážení bezpečnosti ako medzinárodnej, tak ľudskej a hospodárskych a obchodných záujmov. Toto sa odráža aj v tom, že existujú dva podvýbory, ktoré organizujú tento workshop. Obaja predrečníci sa venovali téme nehmotného transferu technológie, či transferu nehmotnej technológie. A ja si myslím, že by sme k tomu mohli rozdať, dodať tretí rozmer, čo je vyváženie vývozných kontrol s akademickou slobodou, pretože táto diskusia teraz naozaj e, prebieha, hovorí sa o tom, nakoľko by sa mali obmedziť výmeny informácií práci na akademickej pôde. V prvom rade by som sa chcela venovať otázke, ktorá je zdôraznená aj v oznámení komisie. Týka sa e, nehmotného transferu e, technológie. Tá, toto môže prebiehať v dvoch formách. Buď je to transfer know-how jednotlivcov, alebo to môže byť elektronickou cestou, čiže prostredníctvom e-mailov či um, mm, nahratí informácií na server. Ako náhle dáte informáciu na server a tá sa dá stiahnuť v inej krajine, znamená, sa, že, znamená to, že ste tiež zaangažovaní vo vývoze. Čiže keď hovoríme o kontrole vývozu tovarov, mení to e, celkovo pojem vývozu. Znamená to, že sa vzdialujeme od tradičného konceptu vývozu tovarov, pretože v tom nie sú zaangažovaní colníci, ktorí by mohli skontrolovať vývoz e-mailu alebo nahratie informácií na server. Znamená to, že vykonávanie a presadzovanie vývozných kontrol sa naozaj dramaticky zmenili vďaka zmenám v technológii. Zároveň ITT, čo je skratka pre eh, nehmotný transfer technológie, je veľmi dôležitá a ústredná pre normálne fungovanie obchodu. Veľmi veľa informácií sa meň vymieňa v rámci firiem, najmä mimo, eh, pardon, nadnárodných. Potom je tu veľmi veľa ľudí, ktorí cestujú s laptopmi. A teraz otázka znie, kedy by sa malo uh, hovoriť o povoleniach, keď prídete na konferenciu, keď z nej odchádzate a tak ďalej. ITT je taktiež ústredné pre e, akademický výskum. Akademický výskum naozaj nemôže existovať bez, bez výmeny znalostí a bez publikácií. No a pokiaľ ide o aktuálnu diskusiu o ITT, otázka znie, nakoľko možno kontrolovať publikácie, pokiaľ hovoríme o kontrole technológie. Takže z, z konzultácií s zúčastnenými stranami vyplynulo, že jasne existuje potreba o objasnenie a praktické usmernenia v tejto oblasti ITT. Prejdem ďalej. Obaja predrečníci sa tejto otázke tiež venovali. Je to otázka budovania kapacít v EÚ a na medzinárodnej úrovni. Ian Stewart eh, hovoril jednu vec, ktorú je nutné zdôrazniť, a to, že v tejto chvíli nie je vyhradený rozpočet pre eh, osvetu v rámci EU a vnútorné budovanie kapacít, čo viedlo k, tak z absurdnej situácii. Vnútorné budovanie kapacít v EÚ, ktoré existuje, je teraz eh, financované kongresom USA, pretože je to súčasť eh, seminárov a činností, ktoré vedie e, program pre kontrolu vývozu USA v EÚ, najmä v členských štátoch, ktoré sa nedávno pripojili eh, do EÚ. Zatiaľ, čo EÚ míňa veľké sumy peniazy na to, aby podporovala vývozné, vývozné kontroly v iných štátoch, čo je síce naozaj veľmi dôležité a pridalo to veľmi veľa hodnoty nielen v e bezpečnosti, ale aj k posilneniu globálnej konvergencii a celkové e, situácie. To, čo komisia navrhuje v otázke vnútorných e, školení a budovania kapacít v EÚ je mimoriadne dôležité. A taktiež je dôležité, že sa to netýka len otázky vydávania osvedčení či licencií, ale aj tiež e, funkcií presadzovania. Taktiež je dôležité uvedomiť si, že osveta eh, a dosah vonkajší dosah sa navzájom eh, posilňujú. Pokiaľ bude posilnený na osveta, tak to posilní eh, jednotnejšie uplatňovanie pravidel, tak ako o tom hovorili predrešníci. Ja by som chcela povedať, že z môjho hľadiska rôzne typy vykonávania nemusia byť nutne negatívne, pretože samozrejme v jednotlivých krajinách potrebujete rôzne systémy. I samozrejme všetko to však musí byť v rámci EÚ e, vykonané a uplatňované efektívne. Tretí bod, ktorý sa nachádza v oznamení komisii, sa týka posilnenej strategickej a operatívnej spolupráce s agentúrami. A ja myslím si, že je dôležité chcem doplniť, že by sa toto malo odhrávať aj medzi týmito agentúrami samotnými. A potom je tu tiež v tejto chvíli trošku absurdná situácia, kedy existujú regulárne, bežné, inštitucionálne kontaktné miesta, kde sa môžu stretávať zastupcovia Európskej inštitúcie či ministerstie, avšak neexistuje v tejto chvíli e, fórum kde by sa stretli tie agentúry, ktoré sa venujú presadzovaniu eh, pravidiel vyplývajúcich z tohto nariadenia. Také niečo neexistuje ani v Bruseli. Z toho vyplýva, že pokiaľ agentúry či e, orgány, ktoré sa venujú e, stíhaniu, auditom a tak ďalej. Pokiaľ si chcú vymeniť informácie so svojimi kolegami v EU, musia to robiť na medzinárodných schôdzach, e, podujatiach, napríklad v Singapúre či na Ukrajine, alebo to musia robiť na schôdzach, ktoré financuje USA, čo je podľa mňa jednoznačne problém, ktorý treba riešiť. K tejto téme ešte jedna vec, či skôr návrh. Komisia hovorí o o integrovaných e, prioritách kontroly vývozu v politických cykloch. Ja si to vykladám tak, že je veľmi dôležité, vykonáv- e, je, je dôležité, aby vývozné kontroly boli prioritou v rámci jednotlivých inštitucionálnych kompetencií, pretože je to tiež problematická otázka, pokiaľ ide o posilňovanie vývozných kontrol. To, že to spadá, tak povediať, medzi dve stoličky a naozaj veľmi veľa ministerstiev, inštitúcií, generálnych riaditeľstiev rieši jednotlivé aspekty e, tejto oblasti. Veľmi veľa e, častí z tejto oblasti riešia colnice a e, záležitosti či ministerstva vnútra. Avšak v tejto chvíli stále ešte vo veľmi veľa krajinách naj, najdôležitejšie úlohy, ktorým sa venujú e, colné orgány, sú otázky vývozu a dovozu, nie sú to otázky bezpečnosti. Čiže tu ešte stále treba zlepšiť e, politiku. Partnerstvo s privátnym sektorom, e, tomu sa tiež venuje oznámenie komisie a myslím si, že je to naozaj dôležitý bod. Čo treba v tomto kontexte zdôrazniť? súkrom, aktéry súkromného sektora, s ktorými by sme sa mali, e, s ktorými by sme mali spolupracovať, taktiež zmenili vývoj e, vývozných kontrol. E, Pred časom bolo dôležité zameriavať sa na vývozcov, ale teraz, keď sa vyvinulo ITT, brokering, tranzit, je dôležité spolupracovať aj s univerzitami, prepravcami a tak ďalej, čo je ešte stále pomerne nová oblasť. A jedna z otázok technologického vývoja, ktorú, ktorá bola e, ktorá bola riešená, je tiež 3D tlač. A je možné aj túto oblasť zahrnúť do vývozného sektora. Ja som často počula, že budúcnosť je 3D printing, pretože, 3D, tlač, pretože to umožňuje miestnú výrobu. V oznámení sa tiež riešia možné právne zmeny a vyjasnenia. Dôležité je, ako zahrnieme ľudskú bezpečnosť a ľudské práva, čo by dos- prispelo k naozaj zásadnej zmene, pretože dnes je základná definícia dvojakého použitia to, že to má je, sa používa na civilné a vojenské účely. Avšak možno by sme mohli pridať tretí rozmer možného využitia takéhoto typu E, položiek e, pri zneužívaní ľudských práv či e, narušovaní ľudskej bezpečnosti. A ďalšia vec, ktorá je dosť dôležitá, je kľúčový koncept vývozu a vývozcu. Myslím si, že v aktuálnom nariadení je, je veľmi silné zameranie sa na vývozcu, avšak realita sa zmenila. Jeden z aktérov, ktorý je veľmi dôležitý, je ten, ktorý je zaangažovaný do tranzitu, avšak nikto zatiaľ nedá, nedefinoval, kto je ten človek, čo, eh, čo robí tranzit. Čiže je to funkcia, ktorá existuje, avšak z legálneho hľadiska ju treba, sa jej treba hlbšie venovať. Myslím si, že to sú hlavné body z revízie, ktoré eh, som chcela uviezť. No a na záver by som ešte zhrnula tie najhlavnejšie body. Čo bude treba e, upraviť je to, ako e, sa pohybovať medzi tým tradičným konceptom civilných a vojenských účelov a rozmeru ľudských práv a ľudskej bezpečnosti. Ďalej, ako sa presunúť z vývozu na vývozcu, aby sme tam zahrnuli všetky rôzne funkcie brokeringu, tranzitu a tak aj do istej miery aj financovania. A potom, ako e, prekročiť čisto rozmer fyzických tovarov a prejsť skôr k nehmotným tovarom, ktoré v dnešnej dobe sú realitou. Taktiež je dôležité zachovať e, externé implikácie e, z týchto zmien. Hovoril o tom aj Jan Stewart. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj tu na pôde Európskeho parlamentu, keď tu prebiehajú diskusie o tom, ako, aké postupy zvoliť na pozmeňovanie Európskeho kontrolného zoznamu hovorí sa o tomto na celom svete. Keď som bola v juhovýchodnej Ázii, tak sa ma pýtali ľudia z Malézie či Singapuru, tak sa pýtali, kedy EÚ konečne dokončí revíziu kontrolného zoznamu, pretože my sa riadíme tými zmenami. Takže si myslím, že je to niečo, v čom je EÚ stále viac a viac modelom pre ďalšie krajiny na svete, pokiaľ ide o rôzne prvky. Čiže akokoľvek sa rozhodne v Bruseli, má to obrovský dopad na systémy v ďalších krajinách čo je taktiež e, veľká zodpovednosť. No a na záver, na začiatku som hovorila o jednom veľmi dôležitom proku, ale je dôležité uh, upriamiť na to pozornosť ešte raz. Je tak povediať jednoduché učiť si strategické a politické priority Druhá vec je ich vykonávať a uplatňovať. A jeden z kľúčových problémov pre efektívne vykonávanie a presadzovanie európskych právnych predpisov je e, jednoduchý spôsob, ako teda, teda nie jednoduchý spôsob, ako to dosiahnuť je, mať k dispozícii do, dostatočné finančné prostriedky. treba investovať do oblasti ako uh, colné orgány či, či uh, vyšetrovanie. No a to je odo mňa na teraz všetko. Odozdávam slovo predseda, pani predsedajúce. Ďakujem pekne. Vážená pani, dovolte mi teraz pripomenúť, ako máme dnes nastavenú diskusiu. Najskôr navrhujem, aby pán Iliu Winkler sa zamyslel nad tými prezentáciami a aby eventuálne položil otázky v mene výboru pre medzinárodný obchod. Potom dáme priestor prítomným poslankyňam poslancom, aby položili otázky. A nakoniec by som eh, ja eh, si sama tak povedať zdala slovo ako riadnej členke tohto výboru a dám tiež otázky. Tým by sme uzavreli potom prvé kolo a potom eventuálne by som láskavo požiadala pána Winklera, aby dbal nad priebehom druhého kola, pretože ak nám dovolí čas, tak dáme priestor na otázky aj z publika. Ale to už bude druhé kolo tých otázok. Takže nech sa páči, pán Winkler. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem eh, sa dlho zaoberať s tými mojimi úvahami, tak povediac, ale niekoľko, sformulujem niekoľko pripomienok a takisto budem tlmočiť aj názory Tuna Kalama z výboru pre medzinárodný obchod. Eh, z môjho pohľadu je jasné, že máme na stole otázku alebo záležitosť, ktorá je transdisciplinárna. A takisto, pokiaľ ide o program alebo agendu výboru pre medzinárodný obchod, tak dokonca v tejto chvíli máme súvisiace body. Máme správu o obchodovaní s niektorými tovarmi, e, ktoré môžu byť používané hm, na nejaké dehonestujúce zaobchádzanie, na trest, na účely trestu smrti a tak ďalej. Čiže je tam istý prierez. Ďakujem za tie príspevky troch členov panela. Ja myslím, že by sme sa mohli dohodnúť na tom, že je treba postupovať integrovanejšie, pokiaľ ide o Európsku úniu. Myslím si, že je evidentné, že existuje tu potreba väčšej súdržnosti medzi jednotlivými oblastiami vývozných kontrol. Ako je ale možné zabezpečiť viac súdržnosti, koherencie, viac harmonizácie a väčší stupeň integrácie medzi jednotlivými územiami, e, e, napríklad dvojaké použitie e, potom tovary, ktoré sú používané pri mučení, teroristické záležitosti. To sú otázky na tých účastníkov panela, moje prvé. A potom, pokiaľ ide o prezentáciu pána Garzotyho, mali ste tam priesvitky, ktoré niesli názov kontroly vývozné v rozvíjacom sa, meniacom sa svete ja som sa možno pýtal som seba, či by sme tam nemali napísať, že ide o kontrolu vývozov v rýchle sa meniacom svete, pretože nemáme tak veľa času podľa mňa v tejto chvíli, keď si vezmeme do úvahy, aké je medzinárodné prostredie, keď si vezmeme aj na, keď si, keď si vezmeme aj ten vývoj e, vo virtuálnom priestore, myslím, že nemáme tak e, veľa času na to, aby sme sa prispôsobili, aby sme modernizovali naše nariadenie. Druhá otázka. Všetci účastníci panelu sa dotýkli otázok ľudských práv. Máme veľmi naliehavú situáciu, ktorá sa týka technológiu dohľadu a monitorovania a takisto aj praxe dohľadu a špionáže. Vidíme tam, že dochádza k treniu medzi členskými štátmi, dokonca medzi EÚ a našim transatlantickým partnerom. Takže nariadenie o tovaroch na dvojaké použitie, e, bol by to vhodný nástroj na riešenie aj tejto otázky? A v prípade, že áno, ako by sme mali zahrnúť a možno dokonca zakomponovať otázku ľudských práv do takéhoto typu nariadenia. A posledná pripomienka, nie je to otázka, myslím si, že je veľmi dôležité si pripomenúť, čo hovoril profesor z King's College, pokiaľ ide o Lamba Stewart, pokiaľ ide o dodavateľský reťazec. Áno, aj z môjho pohľadu už nežijeme vo svete izolovaných národných hospodárstiev alebo ekonomík. My žijeme vo svete globálneho dodávateľského reťazca a čokoľvek, čo robíme, musíme mať na pamäti práve toto. Ak mi dovolíte teraz, pani predsedajúca, tak ja by som odovzdal slovo Tune Kalamovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Rád by som vyjadril poďakovanie, vďačnosť e, týmto trom rečníkom, pretože sa podelili naozaj o svoje skúsenosti, svoje know-how a to naozaj opravňuje ich dnešnú návštevu. Ako ste už spomínali, tak tie nariadenia EU sú jedny z najlepších na svete, ale vyžadujú si aj tak zlepšenie, pretože Situácia sa stále mení. Z môjho pohľadu kľúčovým slovom je potreba preskúmať celý systém. Hovorili ste, že musíme preskúmať pojmy, pokiaľ ide o tie položky alebo tovary na úrovni EÚ, takisto prehodnotiť kritéria kontroly, také revízia vývozu a dovozu a takisto aktualizovať ten e, zoznam kontrolovaných tovarov. Zároveň takéto pojmy sú, ako ste spomínali, dosť ambivalentné. Ako môžeme s takouto situáciou naložiť? Druhá skupina otázok sa týka tých tradičných problémov spolupráce, súčinnosti, implementácie, transparentnosti. A myslím si, že jedna z otázok je aj, ako ste už spomínali, sú tie rozdielne úrovne implementácie medzi členskými krajinami, predovšetkým problémy menších členských krajín s obmedzenými technickými možnosťami. A takisto ste spomenuli, že viaceré štáty nenabádajú členské štáty, aby sa opierali o vnútorné programy súladu. Čo by sme s tým mohli spraviť? A posledná pripomienka alebo postreh, naozaj som znepokojení skutočnosťou, že programy EÚ, ktoré sa týkajú školení a budovania kapacít, že tie neexistujú, sú nedostatočné a že je tu takisto nedostatok nejakej finančnej bázy. A teraz nakoniec praktická otázka. Teraz sa od európskej spoločnosti vyžaduje súlad alebo zavedenie tých vnútorných mechanizmov kontroly, tak aby e, dokázali sa prispôsobiť e, obmedzeniam, ktoré sa vzťahujú na vývoz technológií s dvojakým použitím čelia v súčasnosti praktickým dôsledkom v prípade, že porušia, porušia takéto ustanovenia? Aká je, prosím vás, situácia? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Kelam. Pani Lezing. Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela poďakovať, hovorím po nemecky, E, chcela by som sa teda poďakovať za vaše odborné názory. Ešte raz to chcem už vopred povedať. Ja podporujem viaceré veci v rámci toho posúdenia alebo hodnotenia, že ako Európska únia máme spoločné stanovisko, rovnaké východisko a to je dobre, dobre stanovisko, dobré východisko, pokiaľ ide o kontrolu vývozov e, zdrojných materiálov. Všetko musí byť ešte zlepšené, tak aby to bolo efektívne. Ja sa stotožňujem aj s posúdením, že je to skutočne veľká výzva vzhľadom na rýchly rozvoj technológií, ako sú napríklad 3D tlače, 3D tlačiarne. A o týchto záležitostiach som neuvažoval do dôsledkov, ale musím zároveň povedať, že v tejto chvíli som pomerne pesimistická, pokiaľ ide o to, do akej miery tu existuje nejaká politická vôľa skutočne zlepšiť takýto spoločný, spoločné stanovisko alebo zefektívniť fungovanie vývozných kontrol. Pozrime sa len na účasť eh, tých poslancov, poslankyň na takomto vypočutí. Možno, že sú tu nejaké iné dôvody, ale skutočne aký je záujem o takúto vec. Ak e, by to bolo až tak dôležité, tak určite by si poslanky a poslanci našli priestor na tento hearing. A ja chcem pripomenúť, že v poslednom funkčnom období <clears throat> som e, napísala na AFED e, práve tak, takú správu zrenujúcu, kde som spomínal aj tieto záležitosti. Ja som sa tam naozaj opieral aj o odborné znalosti a expertízu. SIPRI išlo o realizáciu toho spoločného stanoviska Európskej únie. Potom ale táto správa, potom čo EPP predložila veľa pozmeňujúcich návrhov, podarilo sa jej na výbore e, prehlasovať, e, zahlasovať všetky tieto pozmeňujúce návrhy. Mohol som potom povedať, že už vlastne to nebola ani moja správa, čiže nakoniec e, tá správa nebola odhlasovaná, bola úplne potopená, tak povediac ja som predstaviteľkou eh, ľavej frakcie a niekto povie, že som predstaviteľkou ľavicovej radikálnych strán, ale každopádne na obhajobu tejto správy musím povedať, že aj predstaviteľa cirkvi, napríklad evangelickej, naozaj sa zasadzovali za túto správu. Ja si myslím, že tá vaša správa alebo tie vaše príspevky sú dôležité. Čo je každopádne podstatné, aby sme na úrovni politickej presadzovali snahu o zlepšenie, o realizáciu, aby sme tú politickú volu našli, aby boli zabezpečené lepšie finančné podmienky, možnosti financovania, aby sme <clears throat> tam dali tému bezpečnosti, ľudských práv. Ďalej otázka, čo presne je bezpečnosť, aké sú tie aspekty konkurencieschopnosti, tieto všetky veci treba diskutovať na politickej úrovni. A dovtedy, bohužiaľ, podľa mňa to bude tak, že budú zostávané takéto odborné posudky, ale bohužiaľ nebude to dostatočne reflektované na záujme e, a poslancov tohto parlamentu. Ďakujem pekne, pani Lezing. Ja by som rada povedala a zároveň nasmerovala túto moju pripomienku všetkým trom prítomným účastníkom panelu. Je s javnou pravdou, nielen, že sa nachádzame v rýchle sa meniacom svete, ale dokonca aj to bezpečnostné prostredie sa mení veľmi rýchlo, tak v Európe, ako aj celosvetovo. Niektorí experti dokonca tvrdia, že čelíme takým principiálnym zlomovým zmenám usporiadaní sveta, to znamená, že čelíme úplne, úplne rozdielným hrozbám tak pokiaľ ide o územia našich krajín, ako aj pokiaľ ide o naše susedstvo. Už sme viac menej dobre zvyknutí na riešenie nejakých teroristických aktivít. Máme úplne novú, novú situáciu smerom na východ. Pre mnohé členské štáty to bolo pomerne neočakávané. pre niektorých z nás, pre niektoré krajiny, združené predovšetkým v priestore strednej a východnej Európy, už bolo čitateľné, evidentné z pohľadu politiky Ruska, najmenej od roku 2007. Preto moja otázka znie, keď vezmeme do úvahy kontroly vývozov tovarov na dvojaké použitie, vnímate aj vy takýto jav? Viem, že vojna na úrovni propagandy je vysoko prioritná v rámci agendy nielen na to, po zriadení Centra výnimočnosti v rámci NATO, ktoré je venované strategickej komunikácii a ktoré má svoje sídlo v Rige, ale aj po oznámeniach vysokej predstaviteľky Federiky Mogherini Viem, že oba útvary výbo- eh, komisie, ako aj služby pre vonkajšiu činnosť, sa neustále zaoberajú týmto javom. Je tu nejakým spôsobom nejaké dosledovanie alebo nejaká nasledovná akcia, nejaký follow-up, pokiaľ ide o takéto typy hrozieb. Chcela by som sa spýtať, aké typy opatrení sú prijímané, pokiaľ ide o kontroly vývozov tovarov na dvojaké použitie aj pri vypracovávaní programu, vesmírneho programu EÚ. Tretia vec sa týka dohovoru TTIP. Tá nepredpokladá, ten nepredpokladá ustanovenia, ktoré by sa týkali sektoru obrany. Sú tu nejaké snahy priblížiť tieto režimy alebo spôsoby, ako sú kontrolované vývozy tovarov s dvojakým použitím, tak aby sme zabezpečili rovnakú konkurencieschopnosť partnerov v rámci EÚ a Spojených štátov. Samozrejme, len prednedávno sa nám podarilo nejakým spôsobom vymaniť z tej finančnej krízy a tie opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti a ten samotný komponent konkurencieschopnosti je mimoriadne dôležitý. Vieme, že na to, aby sme zachovali pri živote odvetvia obrany, tak e, budeme musieť ísť touto cestou dvojakého použitia alebo tovaru na dvojaké použitia ale musíme zároveň vnímať aj tie výzvy a priame hrozby pre našu bezpečnosť. Akým spôsobom nastolíte tú rovnováhu? Myslím, že teraz dáme priestor účastníkom panelu v rovnakom poradí, ako vystúpili, aby mohli odpovedať na tieto otázky a potom dám slovo pánovi Winklerovi, aby ďalej riadil tú diskusiu a spravu v druhom kole. Pán Garcov, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za zaujímavé otázky, ktoré ste položili, ste na poslankyne poslanci. Najskôr, pokiaľ ide o potreba koherentnejšieho prístupu, konzistentnejšieho, o ňom hovoril pán Winkler. Samozrejme, je tu potreba takéhoto postupu, ale tu sa dostávam k tej zvláštnosti, ktorú som spomenul na úvod mojej prezentácie. Toto je oblasť každopádne, kde sa objavujú záležitosti národnej bezpečnosti, je tu potom medzinárodný obchod, že ako ste právom poznamenali, tak sme na križovatke viacerých oblastí, taký prienik a niekedy naozaj je výzvou nájsť ten správny vhodný prístup. Aby sme riešili e, tento, túto vec, hovoríme teda o dvojakom použití, e, aj dvo, teda kontrola tovarov na dvojaké použitie môže byť nástrojom dohľadania nad ľudskými právami. Môžeme sa pozrieť na článok 12 a tam eventuálne zaviesť niečo do toho nariadenia, do článku 12, pokiaľ ide o predchádzanie zneužívania ľudských práv, ale máme aj iné nástroj, máme sankcie, máme e, konkrétne nariadenie, ktoré sa týka niektorých aspektov, napríklad mučenia. A dôležité je ubezpečiť sa, že to všetko bude mať samozrejme ekonomickú, obchodnú, bezpečnostnú a politickú stránku a že tieto veci budú zlúčené. Samozrejme, v tomto ohľade politická vôľa a politické vstupy, na ktoré odkazovala pani Lezingova, tie sú kľúčové. pokiaľ ide o to, čo ste spomínali v Rumunsku. A vy ste to potom spomenuli tiež, pani podpredsednička Fotiga. Vy ste hovorili o, tom, o tej neočakávanej hrozbe, respektíve tá rastúca nestabilita na východe. E, Rusko e, je súčasťou dohody na Rasenau, alebo teda toho usporiadania Rasenau, ale zároveň v rámci e, tej, tej, toho, toho súboru sankcií, ktoré máme implementované, tak sú tam špecifické sankcie, ktoré sa vzťahujú k tovarom na dvojaké použitie. Samozrejme, aj tu musíme byť opatrní. My by sme si nemali sami vlastne ubližiť zbytočne pri tejto snahe. Mali by sme preto robiť veci, ktoré sú dobre nastavené a v súlade s ďalšou agendou. Pokiaľ ide o TTIP, tak tam e, nie je kapitola, ktorá by sa týkala vývozných kontrol tovarov na dvojaké použitie. Samozrejme, my neočakávame konvergenciu tých oboch systémov. Spojené štáty majú svoj vlastný systém, teda dialog, ktorý máme na úrovni EÚ, ako aj na národných úrovniach, ktoré budeme mať, tak to pomôže nad rámec tých tradičných rozhovorov, ktoré vedieme, tak to pomôže nastoliť aspoň akú takú konzistenciu v tých aspektoch. Pokiaľ ide o rozdielnú mieru implementácie členských štátov, kolega z King's, King's College a pán Kellen to spomenuli. Tu by som možno nadviazal niečo, čo Sibyl právom pomenovala. Existencia rôznej miery implementácie A tá diferenciácia, ktorá má za cieľ zlepšiť účinnosť tej kontroly, to je dobrá vec. Sú oblasti, regióny, kde neexistuje nejaké odvetvie, ktoré by vyrábalo tovary do jakého použitia, alebo ktoré by mali nejaké hm, priame skúsenosti s týmto a potom sú iné oblasti, iné odvetvia, ktoré majú veľa skúseností s tovarmi dvojakého použitia. Môžete to riešiť rozdeleným spôsobom. Dôležité však je, aby sme nepodkopali e, tú bezpečnosť, aby sme nevytvárali medzery a aby sme nepodkopávali alebo nezbavali e, niektorých e, vývozcov možností na úkor iných. Robíme veľa výmen v tomto, v tomto ohľade, výmen názorov a snažíme sa to naozaj zlepšiť v rámci EÚ ale je, je tu istý priestor a budeme sa to snažiť zaplniť. No a o ďalšie veci už som trochu hovoril. Že školenia, tam to závisí od toho, že v podstate nie je dostatočný rozpočet. No a e, za, náš roz, za ten rozpočet je odpovedný práve tento parlament, takže možno by ste s tým mohli niečo urobiť. No a tam určite by e, sa na to dalo ešte popracovať. Ja pochádzam, alebo som pracoval e, v oblasti colnej, bol vytvorený pri vytváraní e, jednotného trhu systém výmeny personálu, pracovníci teraz sa vymeniali, poskytovali sa školenia. Takže skutočne priestor na zlepšenie tam je. Ešte sa na to pozrieme. Ďalšia e, špecifická otázka ohľadom ICP, to sú programy eh, vnútorného eh, interného plnenia. No, tak áno, určité programy, ktoré umožňujú prístup k určitým licenciám a pokiaľ nemáte teda takýto program, tak ne, vám ne, nebude umožnená licencia, ale v rámci EU je pracovná skupina, ktorá sa teda problematika venuje a súčasne, pokiaľ porušíte pravidlá, tak nedostanete v podstate žiadnu pokutu. Ešte európske pravidlá to neumožňujú. Ale čo týka medzinárodných ustanovení, tak tam to tak môže byť. Takže možno by sme sa tým mali nechať inšpirovať. Takže hovoril som o mm, TTIP už e, čiastočne to nie je úplne priama súčasť diskusí. Je tu jeden problém, obedná záležitosť. Američania majú taký systém otvorenejšieho licencovania, aby znižili riziko. Bohužiaľ, nie ku všetkým našim členským štátom sa stávajú úplne rovnako. My sme už s americkou stranou tam hovorili, no a to záleží aj od toho, na tom, že nie všetky členské štáty EÚ sú členmi všetkých rôznych režimov. Takže Tu sú určité myšlienky, ktoré vznikli na národnej úrovni a teraz prechádzame k integrovanejšiemu postupu na európskej úrovni a musíme zaručiť, že prekonáme určité nedostatky. Samozrejme, to si to bude vyžadovať čas a úsilie, nestane sa to zo dňa na deň a bude to si to taktiež vyžadovať aj rozpočtovú podporu. To je všetko, ďakujem. pán Stewart. Takže ja vám ďakujem tiež za vaše pripomienky a otázky. Rád by som trochu zoskupil jednotlivé odpovede na jednotlivé otázky, pretože som tam vypozoroval určité konkrétne témy a konkrétne riešenia. Takže budú to také skôr technické otázky, to je Ehm, technológie a podobné a potom politické témy. Takže, čo týka politickej vôle, tak tu máme veľmi dôležité vysokoprofilové záležitosti. Takže my tu hovoríme o dohľadových technológiách a ich prenose, Mali sme ďalšie problémy v rámci tzv. arabskej jary s technológiami. Môžeme to hovoriť napríklad o sankciách pre Irán, pre e, kanály obstarávania a tak ďalej. Takže otázka je, že treba identifikovať dôležitosť týchto kontrol a ich dopad. A musíme zaručiť, že tieto kontroly si získajú dostatočnú pozornosť a že bude dostatočne na ne budeme dohliadať. Ja si myslím, že nariadenie je také stôr statické pre e, účely EÚ. Takže keď sa pozriem na to oznámenie a vidím tam teda vyjadrenia ohľadom uh, kapacity alebo schopnosti technické reakcie. Myslím si, že EÚ by tak holisticky sa mala nad tým zamýšľať, e, ako v podstate rozvíjať tie výzvy týkajúce sa technológií. myslím si, že určite je tam dosť priestoru aj na našu európsku reakciu. No a myslím si, že bolo odvedené aj veľa dobrej práce. Komisia, predovšetkým JRC, e ale ešte sa dá toho urobiť oveľa viac. No a máme na čom stavať vlastne technické hodnotenia, e, tlačiarne 3D, o tom sa to hovorilo viackrát. No ja nie som taký pesimistický ohľadom 3D tlačiarne, ako možno mnohí, čo tu dnes sedia, a čo sa týka rýchlosti technologického rozvoja. My na King's College sme študovali rôzne technológie a ich dopady. A ja si myslím, situácia sa mení rýchlejšie, než by si to mohol pomyslieť. Technológie toto môžu podkopávať e, tej súčasnej kontroly Určite musíme byť bdeli. Ďalej, čo sa týka usmernení, tak hovoríme tu o systémoch e, alebo programoch interného plnenia pre e, spoločnosti a tak ďalej. Ja som na týchto otázkach dlho pracoval. Hovoril som o exportných kontrolách. No, hovoril som o akademických usmerneniach, ktoré King's College nedávno publikovala. Taktiež tu máme sektor námornej dopravy, tá, tá, na ten sa to tiež vzťahuje. No, takže jedna vec, čo z toho vyplýva, je, že potrebujeme ďalšie e, usmernenia, teda nie právne záväzné, ale aby vyplnili určitú medzeru a nedostatky. No a Takže keď sa vrátim k tejto otázke technických reakčných kapacít v rámci oznámenia. Myslím si, že toto by pomohlo, že by to pomohlo vyriešiť e, viaceré aspekty. Ďalej sú boli také okrajové otázky, o ktorých sa chcem vyjadriť zvlášť. E, čo sa týka porušení pravidiel, čo sa stane? Obávam sa, že nie je príliš veľa, lebo nevieme, čo sa stane. Nemáme žiadny centralizovaný mechanizmus pre e, v podstate riešenie takýchto porušení pravidel je treba taktiež zhromažďovať e, jednotlivé údaje od spoločnosti, takže my na King's College nemáme príliš prehľad o tom, e, v ktorej krajine prebiehal v tejto súvislosti nejaký proces alebo postihy, takže myslím si, že čo sa týka e, zdieľania informácií, tak tu rozhodne ešte na čom popracovať. Teraz dávam slovo kolegyni. Ďakujem, pán, pani Bauer. Ďakujem za tieto zaujímavé otázky. Predrečníci už o mnohých rozprávali, tak sa k mnohým vyjadrili. No a čo sa týka tých zvyšných, tak integrovaný prístup je potrebný. Treba mať koherentný prístup. Neznamená to, že všetko natlačíte do jedného nástroja, to by nebolo príliš rozumné. Napríklad máme nariadenie o mučení, to je samozrejme e, oddelený nástroj, ale je treba zaručiť, že tam budú dostatočne plynúť informácie jednotlivým subjektom. A taktiež sa odlišuje situácia v rôznych oblastiach. tieto problémy sa týkajú jednotlivých komunít, jednotlivých ľudí, no a je ťažké potom s nimi viesť nejaký rozhovor. A myslím si, že by sme mohli na tomto ešte popracovať. Takže máme tu implementáciu rôznych pravidel, ale často ich implementujú rovnakí ľudia. Na colnej úrovni tam máte rovnak všetkých ľudí, ktorí implementujú eh, nariadenie o dvojakých položkách, nariadenie o eh, mučení a taktiež eh, o, o zbraniach. No a ďalej, kybernetický dohľad. Viem, že toto bolo predmetom zvláštneho vypočutia v tomto parlamente. A ja by som chcela povedať, že zdôrazňujeme aspekty ľudských práv a ľudskej bezpečnosti. A teda v tom oznámení komisii sa taktiež hovorilo o, o bezpečnosti. No a myslím si, že teraz sú tu mnohé dôležité otázky, ktoré treba riešiť v tomto kontexte. Tá diskusia ešte len začala a už podstate boli niektoré mechanizmy pridané na e, zoznam. Bola to teda veľmi fascinujúca diskusia. Máme, hovorili ste niektorí o nejednoznačných definíciách, ktoré by sa dali vykladať rôznym spôsobom. Taktiež v kontexte e, položiek na dvojaké použitie je mnoho takýchto definícií. Takže dôležitým je kontrolný zoznam pokiaľ nejaká položka si vyžaduje kontrolu v jednom členskom štáte, tak je dôležité, že výrobca tej istej položky v nejakom inom členskom štáte taktiež mal mať rovnaké podmienky pri napríklad získavaní licencie. Často sú tam e, rôzne technické okolnosti, ktoré je treba e, riešiť. Ďalej, čo sa týka ICP, tam ste hovorili o požiadavkách. Myslím si, že netreba zabúdať na to, že ide o to, nie iba to, že či ten program je právne záväzný, ale že potrebujeme mať vždy rôzne nástroje a že rôzne účastníci, rôzne strany potrebujú rôzne programy plnenia pravidel. Malé stredné podniky potrebujú niečo iné než nadnárodné spoločnosti a dopravné e, spoločnosti potrebujú niečo iné než univerzity. Takže nesmieme zabúdať na to, že skutočne sú tu rôzne e, strany celej situácie, ktoré potrebujú rôzne podmienky. Ďalej chcem hovoriť o teda tých priestupkoch a stíha, ich stíhaní. Ja som sa tomuto celkom venovala, tejto problematike. No a až sa teda zverejní informácia, Eh, pretože tie eh, roz, eh, rozsudné rozhodnutia sú samozrejme zverejnené po ich vynesení, ale často je ťažké ich nájsť na internete, niekedy to je otázka jazyka, takže ťažké sa dostať k týmto dokumentom, súdnym rozhodnutiam a tak ďalej. No a keďže to spada do národných právomocí, tak rôzne členské štáty sa tomu stavajú rôznym spôsobom a v prípade rovnakého priestupku alebo môžete v Nemecku ísť napríklad na 15 rokov do vezenia a e, v inom členskom štáte máte rok alebo dva alebo dokonca len pokutu. Takže to je taktiež dôležité ešte riešiť. No a ďalej, čo sa týka otázky kapacít, nie je to otázka, s ktorou mm, sa väčšina sudcov alebo prokurátorov často zaoberá. No a tie ostatné otázky už odpovedali predrečníci. To čo týka jak? z ehm, toho vesmírneho programu, tak ehm, exportné kontroly musia byť taktiež nejak ehm, zosúladené s európskymi výskumnými a technologickými programami, takže je vždy treba dbať, ohľad, brať ohľad na to, aký dopad môžu mať určité technológie. Nede tu len o naredenie, o položka s dvojakým použitím, ale týka sa to v podstate viacerých generálnych rejiteľstiev na komisii, ktoré sa tomuto, tejto otázke musia venovať. No a Veľa teda ustanoviteľ samozrejme je už ošetrených v rámci nášho nariadenia o položka s dvojakým použitím. Tak to je zatiaľ všetko a čakáme na ďalšie otázky. Ešte sa chcem vyjadriť krátko k tomu, čo povedal pán Garcotti o Rusku, že sú e, súčasťou reži- vasenárskeho režimu ale keď sa na to pozrieme, včera sme si vypočuli prezentáciu správy um, zosnulého Borisa Nemcová, ktorú teda predstavili jeho spolupracovníci. Veľmi sofistikovaný systém Panzer S1 ktorý nepodliehal ruským, ruskému exportu. Objavil sa na, raz na Ukrajine, asi nejakým zázrakom, v rukách proruských separatistov. Takže toto bolo úplne jasné porušenie Minského dohovoru, ale chápem, že toto je politická téma, takže ťažko o tom diskutovať v súvislosti so zoznamami a tak ďalej, pretože ja som chcela hovoriť o súčasnej hospodárskej spolupráci s Ruskom, ale Rusko je momentálne agresorom voči pridruženým územiam Európskej únie a to teda konkrétne na Ukrajine. No a ja som schválne hovorila o európskom vesmírnom programe, pretože existuje tu rozdiel medzi EÚ a USA, čo sa týka stanoviska k spoločným vesmírnym projektom a prenosu sofistikovanej technológie, ktorá má úplne jasné dvojaké použitie. Takže to som chcela povedať. Chápem, že toto je politická otázka, to, čo som povedala, ale táto diskusia je veľmi politizovaná. Hovoríme zároveň o európskej konkurencieschopnosti a zároveň náročnej, tvrdej bezpečnosti pre EÚ a našich susedov, takže sú tu problémy. Teraz by som dozdala slovo pánu Winklerovi, aby pokračoval. Ďakujem, milá kolegyňa. Tá situácia, pokiaľ sa pozrieš na hodinky, alebo pozriete všetci na hodinky, tak uvidíte, že už je pokročila hodina Takže dám teraz slovo zástupcom rôznych eh, teda, účastníkov strán a obmedzíme tie vaše otázky, bohužiaľ. A prosím, každý rečník sa predstavte a položte otázku a prosím, presne menujte panelistu, o ktorého čakáte odpoveď. Môžete. Ďakujem, pracujem, pre, pracujem pre Federáciu nemeckého priemyslu. Chcem sa vám poďakovať za tento workshop. A rád by som zdôraznil, že my e, tieto otázky e, berieme veľmi vážne. Uvedomujeme si, že je tu veľká zodpovednosť prepojená na vývoz položiek s dvojakým použitím. Je to naozaj citlivá záležitosť. A ja by som rád podporil úvodné pripomienky pána Winklera, pretože tie boli naozaj veľmi rozumné. Je tu síce veľmi málo poslancov parlamentu a chcel by som poprosiť sekretariát, aby distribuoval tieto informácie poslancom. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto iný prihlásiť o slovo? Aj don't see... Zdá sa, že eh, nikto nedvíha ruku a práve som si všimol, prepačte, nech sa páči. Zdravím vás. Volám sa Minus Norius. Som tu v mene digitálnej technológie. Chcem sa vám v prvom rade všetkým poďakovať za to, že máme príležitosť účastniť sa tohto workshopu. Chceli by sme položiť pár otázok. Zastupujeme tu ICT, IT a spotrebnú elektroniku a samozrejme nás sa týka najmä nás sa týkajú tie civilné účely. Týka sa nás najmä šifrovanie, pretože to je každodenná realita a chceli by sme hovoriť o otázke údajov a možného efektu multiplikácie kvôli dvoj, jakému použitiu. Tieto položky môžu byť iba malou súčasťou väčšieho systému, ale stále je možno potrebné ich kontrolovať. A my by sme sa chceli spýtať, či niekto berie do úvahy otázku multiplikačného efektu. Celá e, spoločnosť môže byť závislá od technológie s dvojakým použitím, aj keď iba časť vývozu je dotknutá kontrolami. Preto je dôležité, aby sa prípadne prestali kontrolovať niektoré e, nízkourovňové vývozy, najmä v oblasti šifrovania polovodičov, e, výskumu a vývoja. Možno by sme sa mohli skôr inšpirovať americkým systémom kontrolného vývozu, e, kontroly vývozu. Preto by možno bolo dobré, keby sa implementovali e, nové všeobecné podmienky. Takže to na toľko z mojej strany. Ďakujem. A ešte jedna otázka. Ja som Christian Horsos z počítačového klubu. Mám dve otázky. Pán Karzoty použil slovo open, otvorený v zátvorkách, pokiaľ ide o výskum. A ja nechápem, čo myslel tými úvodzovkami v tomto kontexte. A druhá vec e, sa týka pani Bauer zo Sipry. Ako by podľa vás ITT malo byť regulované? Hovorili ste o tých nehmutných tovaroch, napríklad o softvéri. Ten váš prejav bol naozaj, mal široký rozsah. Hovorili sme už o týchto témach na iných fórach. Uh, Ďakujem pekne, pán Holkert. Takže ja sa obrátim teraz na panelistov, ktorí zodpovedajú vaše otázky. A tiež by som eh, vás rád poprosila, aby ste uvedli, či je možné zverejniť vaše prezentácie tak, ako, ako tu zaznelo, zaznela tu žiadosť o ich zverejnenie. Ďakujem. Takže tie dve otázky, ktoré sa týkali mňa kontrola niektorých výrobkov Musím povedať, že ten zoznam naozaj prísne podlieha nariadeniu. Čiže my môžeme do zoznamu zahrnúť len to, e, na čom sme dohodnutí v rámci režimu, ani viac, ani menej. Čiže zatiaľ komisia v návrhu má mandát, ktorý je vyplýva z nariadenia. To nemôžeme zmeniť. Čiže musíme sa držať. Čo však môžeme urobiť, je, že v rámci kon- režimu sa kontrola uskutoční. Snažíme sa toto dosiahnuť aj za príspevkou členských štátov. Pokiaľ je o tak Európska únia nie je členom, avšak Rusko členom je. Niektoré členské štáty EU sú členmi, ale EU ako taká nie. Pokiaľ ide o šifrovanie a znižovanie kontrol. Isté, niektoré členské štáty už teraz uplatňujú e, povolenia či licencovanie a my sme zvažovali o všeobecnom povolení na vývoz, ktoré by zahraňalo aj prvky z oblasti šifrovania. Pokiaľ ide o otvorený výskum, neviem, či to bolo v zátvorkách, myslím, že to bolo skôr v úvodzovkách. Ide tu o to, že pokiaľ existuje výskum, ktorý je otvorený pre viacerých hráčov či, či výskumníkov, tak tá technológia sa presúva od jedného k druhému. A niekedy sa môže to, že skončí, kde by nemala skončiť. Je to naozaj vážna, citlivá otázka Eh, diskutujeme o tom aj v rámci eh, rokovaní o vízach pre eh, vedeckých pracovníkov. No, otázka znie, či by sa to malo pokrývať aj nariadením týkajúcim sa položiek s dvojakým použitím. Je to samozrejme veľmi dôležitá výzva, pokiaľ ide o modernizáciu kontroly, ktorú v tejto chvíli riešime. Ako som povedal, vo vedeckom výkume je, je naozaj zásadné vymieňať si informácie, pretože to je jediný spôsob, akým možno napredovať v oblasti e, výskumu. Ja by som chcel zareagovať na pripomienku, ktorá sa týkala e, kontrol šifrovania. Ja som veľa času trávil nad kontrolným zoznamom, kde som sa venoval budovaniu kapacít s firmami a ten kontrolný zoznam naozaj nemám v obľúbe a to z viacerých dôvodov. Jedna vec je, keď pracujete s firmami a snažíte sa im vysvetliť, aké sú ich povinnosti, tak je dobré, e, aby sme boli schopní im povedať, aké riziko im hrozí pri využívaní technológie. A v prípade e, šifrovania je to naozaj problém, pretože samotné šifrovanie nie je výrobkom. A práve kvôli šifrovaniu sa môže stať, že technológie e, budú viac či menej odmietané a myslím si, že je to naozaj dobrý dôvod e, uskutočniť revíziu kontrol, pokiaľ ide o otázku šifrovania. Viem, že väzna chce prepísať text. Možno by sme sa dopracovali k tomu, že odstránime, e, alebo teda, že nebudú spadať pod kontrolu komerčné servere IT. Avšak samozrejme je tam isté riziko, ale stálo by to len pár libier a myslím si, že to je dobrý rozsah e, ktorý by sme tým pokryli do budúcnosti. Ďakujem. Ja by som chcela zareagovať na otázku týkajúcu sa kontroly softveru. Nemyslím si, že kontrola softveru v nariadení o dvojakom použití je nejaká problematická, je logická. Kontrola položiek v dvojakým použití sa týka tovarov, softverov a technológií e, v súčinnosti kontrolovaným výrobkom a sú kontrolované preto, že majú že je tam možné využitie pri programoch pre jadrové, biologické zbranie či bežné klasické zbranie. Takže to je jedna stránka diskusie. V tejto chvíli sa diskutuje o možnom využití kybertechnológie. No a čo si myslím, že je dôležité odlíšiť, je, keď kontrolujete istý produkt preto, že môže byť využitý v programe pre jadrové zbranie, tak to znamená, že nekontrolujete len ten fyzický výrobok, ale aj s tým súvisiaci software či technológiu. Hovorili sme o 3D tlači, v budúcnosti jeden kolega, ktorý je aspekt na bio otázky, tak ten mi hovorí, že v budúcnosti si budete môcť 3D tlačerom vytlačiť vlastné e, vakcíny a ďalšie výrobky. Takže si myslím, že je za, to veľmi zaujímavé a dôležité je nestrácať zo zreteľa to, aký je účel kontroly, ako môžete kontrolu efektívne dosiahnuť, ale zároveň a je dôležité zvažovať to, ako sa môžeme vyhnúť tomu, aby sme pochytali veľa e, nevinných rýb, ale len tie, ktoré sa snažíte chytiť, čo je samozrejme tá, tá väčšiná starosť v prípade kontroly preložiek s dvojakým použitím. Ďakujem pekne panelistom, ďakujem ľuďom, ktorí položili otázky. Pani predsednička, ďakujem vám e, za to, že ste boli schopná sa zúčastniť diskusie. E, a ešte v mene INTA jednu vetu. Určite to nie je záver, ale je to dôležitý záver tejto diskusie o kontrolách pre položky s dvojakým použitím. Nie všetko treba nutne riešiť nariadením. Myslím si, že využitie softlo a usmernení a zohľadnenie všetkých pripomienok všetkých zúčastnených strán a vzdelávanie týchto zúčastnených strán je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vážený pán spolupredseda, v mene výboru SEDE by som sa vám chcela poďakovať za toto spoločné zasadnutie. Naozaj úprimne sa chcem poďakovať aj našim panelistom. Trom naozaj vynikajúcim panelistom za veľmi zaujímavé príspevky a odpovede na naše otázky. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom, poslancom Európskeho parlamentu, ako aj zástupcom akadémickej obce, európskych inštitúcií, priemyslu a mimovládnych organizácií. Ďakujem vám za účasť. Rada by som pripomenula poslancom, že popoludní naša schôza začína o tretej hodine. Opäť to bude schôdza spoločne s ďalším výborom Bude to schôdza v spolupráci s ITRE a IMCO a dojde k výmene názorov s komisárkou Alžbietou Bienkovskou, takže vás na túto schôdzu pozývame. Ďakujem pekne. All is clear.